meine Damen und Herren. Dámy a páni, chcel by som vás privítať na našom spoločnom zasadnutí s výborom SEDE a veľmi sa teším, že kolegyňa predsednička výboru SEDE, ktorá častočne bude predsedať, vlastne bude s nami účastná na tomto spoločnom zasadnutí. Dúfam, že ide tu o mimo, teda ide o veľmi dôležitú tému, o tom som presvedčený a vidíme, že vlastne neistota, ktorá vlastne vojenskými prostriedkami vzniká, sa využíva na to, aby ten proces smerom k demokracii, právnemu štátu a solidnému hospodárskému rastu, aby sa to celé narušilo. Takže mimoriadne, pokiaľ ide o prípad Ukrajiny, tak tam to znamená takáto neistota, tá okupácia a anexia Krymu, ktorá sa udiala, ktorá ešte, ešte stále sú tu není ukončené boje, pokiaľ ide o zabratie Ukrajiny že sa vlastne dosiahuje taký cieľ, že sa produkujú náklady a neistota, aby Ukrajina bola jednoducho v horšej situácii, pokiaľ ide ten transformačný proces, na ktorý sa vydala. A tým vlastne sa už dosiahne cieľ, alebo sa aspoň si myslia, že sa dosiahol cieľ, že pozitívny vplyv, pozitívny vývin Ukrajiny nie je možný, umožnený. Dnes som mal možnosť hovárať sa s predstaviteľmi Rady Európy, ktorí sa zaoberajú otázkou ústavného procesu a poukazujú na to, ako ťažké je otázky modernizácie štátneho aparátu, pokiaľ je decentralizácia, ako sa to ťažko realizuje, ako ťažké je presadiť reformy v justičnom systéme, čo všetko je dôležité na to, aby sa zaznamenali hospodárske zmeny, a že z tohto hospodárskeho by sa potom dala vyťažiť aj lepšia sociálna situácia. Takže to treba vnímať v takomto kontexte. Je tu strategický, jasne strategický cieľ Gruzinsko. Tento problém má už dlhší čas, minimálne od roku 2008. A to je vlastne aj problém, ktorý bol medzi Ruskom, Abcházskom a Moldavskom. Má tento problém ešte dlhší Transnistriou. To zamrznutý konflikt. Je to nástroj, akým spôsobom vytvárať tlak, uspraviť z otázok hraníc neriešiteľné záležitosti a jednostranné využívanie obchodných reštrikcií so že takýmto štátom sú robené, aby jednoducho ich ďalší vývin bol zmarený. Za tým je jasný strategický koncept a práve preto je pred nami väčšia výzva, práve pokiaľ ide o otázku právneho štátu a hospodárstva, pomôcť týmto štátom, aby napriek týmto znevýhodneniam tento transporačný proces urobili, aby ho dosiahli na to, aby tam zaznamenali zlepšenie životnej úrovni pre občanov. Napríklad občania v, na Ukrajine sú ako keby v takom sendviče medzi okupantami a medzi tými záležitosťami, ktoré vlastne vyžadujú ten transformačný proces. A sú sklamaní z toho, že vlastne sa nie, tento proces nedieje dostatočne rýchlo a nevnímajú sa tieto súvislosti. Z tohto dôvodu si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že akým spôsobom tu môžeme prispieť k zlepšeniu situácie. Právny základ bol Helsinský akt a teším sa, že Lamberto Canie, generálny tajomník OSCT, nám dnes povie viac, pokiaľ ide o právnu legitima, legitima, legitimitu týchto záležitostí, pokiaľ je teritoriálne územnú celistvosť, a ako treba vnímať minský proces v tomto kontexte. Aby sme vedeli, či tento proces Minsk, Minsky závery, či sa budú presadzovať alebo nie. Takže OECD vlastne tu zohráva kľúčovú úlohu. Teším sa, že tu máme aj Jamie Shear, ktorý je vlastne e, ktorý sa venuje tejto problematike, ktorý v NATO je veľkým expertom k tejto otázke, takže budeme hovoriť o týchto otázkach, ako OSN vlastne tieto záležitosti vníma v kontexte spolupráce krajín, ktoré sú v OSN aby sme jednoducho zaznamenali určité zlepšenie tejto situácie. Pokiaľ ide o vojenské plánovanie napríklad Ruska, ako toto treba vnímať, ako vlastne v týchto krajinách môžeme my pomôcť na úrovni vojenskej a aby sme jednoducho vyhli sa takej situácii, že by muselo na to priamo zasiahnuť a musíme si všimnúť aj to, že aké možnosti ďalšieho vzdelávania v tomto v tomto kontexte máme. Takže všetky tieto udalosti, predovšetkým tá na Ukrajine, vlastne vedú k renesancii NATO. Všetci sme si uvedomili, možno tí z nás, ktorí za 20 rokov zabudli na to, že tu máme NATO, tak jednoducho sme si uvedomili, že bez NATO kolektívna ochrana Európy nie je možná a z tohto dôvodu vlastne v úzkej spolupráci e, sa snažíme pozrieť na riešenie. Takže teším sa, že tu máme aj Jamesa Shera, ktorý je veľkým expertom, pokiaľ ide o otázku ruskej bezpečno- politiky zahraničnej a bezpečnostnej, ako tieto súvislosti treba vnímať, to nám povie práve on. Takže ako prvý by som dal slovo pána generálnemu tajomníkovi za ním, ak by teda pani Fotika sa nechcela vyjadriť na úvod, ona sa vyjadri na záver, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda a pani predsedníčka. Využijem túto príležitosť. Som rád, že mám túto príležitosť, aby som vás informoval tu vo výbore ohľadne stave veci týkajúcich sa viacerých regiónov v regióne, ktorý je pre nás veľmi zaujímavý v súčasnej dobe, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a politiku partnerstva. Čo tu vlastne vidíme v týchto regiónoch je to, že vlastne môžeme si dať do perspektívy tie výviny situácie za posledných 20 rokov, e, od 90. rokov sme, sme mali viaceré e, zmrazené konflikty a to jednoducho je náročné na riešenie. Sú to konflikty, ktoré nasledovali po rozpade Sovietskeho zväzu vo viacerých oblastiach a boli určitou výzvou, pokiaľ ide o nastolenie nového poriadku. Pokiaľ ide o hranice, ktoré sa tam museli znovu nastoliť, a ktoré vlastne mali garantovať určité základné princípy. Ale čo sme tu vlastne videli v Transnistrii, v Abcházsku, Južnom Abcházsku a videli sme tu viaceré skutočnosti, ktoré vlastne viedli k tomu, že to vzýšlo z tých miestnych konfliktov, ktoré tu bolo a vyžadovali si určité jasnejšie úsilie zo strany medzinárodného spoločenstva na to, aby sa tieto záležitosti vyriešili. Ak sa na to pozrieme retrospektívne, tak si uvedomíme, keď sa pozrieme na otázku Ukrajiny, a tak vlastne vidíme, že sa tu jednoducho v priestore OBSN e, rysujú viaceré kontúry, pokiaľ ide o možné perspektívy do budúcna. Sú tu nové rozličné diskurzy, ktoré sa uplatňujú, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a jej vnímanie z viacerých perspektív, práve pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a obrany. A tieto rozdelenia, ktoré tu máme, rozdiely, tak tie, ktoré sú také dramatické a otvorené na Ukrajine, vlastne existovali istým spôsobom už na začiatku tejto fázy vo vzťahu k týmto konfliktom my sme sa snažili trochu zahnať do kúta a snažili sme sa uplatniť také nástroje, z ktorých každý bol vlastne vyvinutý osve na to, aby sa uplatnil pri riešení odlišných situácií. Ukrajina však všetko zasadila do rovnakého kontextu a tie problémy, ktoré sme riešili, majú vlastne podobné, e, podobného menovateľa a podobné príčiny. Ukrajina vlastne dramatickým spôsobom, tak ako na to poukázal pán predseda Brok, dala do centra pozornosti práve otázky e, porušovania pravidel, ktoré fungo, sú základné pravidlá, ktoré usmerňovali vzťahy krajín v tomto regióne. pokiaľ ide napríklad o zabezpečenie teritoriality, terit, územnej celistvosti a zvrchovanosti. Máme tu anexiu Krymu. Pokiaľ ide o porušovanie špecifických záruk bezpečnosti, ktoré boli ponúknuté, e, ktoré poskytlo Rusko Ukrajine v kontexte procesu denuklearizácie, tak to bol taký hlavný kľúčový bod, pokiaľ ide o solidnosť tých pravidiel, ktoré vlastne usmerňovali tieto vzťahy medzi oboma krajinami. A ten konflikt vo východnej Ukrajine, ktorý je veľkou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo, kvôli tomu teda aký je, pretože to je hybridný konflikt, tak je to konflikt, ktorý sa ťažko identifikuje presne, pokiaľ ide o to, že kto sú ktorí hráči. Hoci tu máme jasné informácie o tom, že kto, je, kto sú tí protagonisti tohto konfliktu, Vychádzajú teda aj z pozorovaní, ktoré realizujeme a priamo v teréne. A toto jednoducho prináša nové výzvy, ale vo viacerých ohľadoch to vlastne je komplikované oveľa viac, pretože tie procesy riešenia celého tohto, celého tohto problému môžem vám upresniť tú situáciu. Napríklad Rusko a Ukrajina sú dvomi hráčmi v tom formáte 5 plus 2, pokiaľ ide o Transnistriu. Takže ak sa pozrieme na tie vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou, tak si istotne viete predstaviť, že jednoducho tu ide o veľa. A toto je iba jedna z tak, jeden z takých detajlov v tejto komplexnej situácii, otázka Transnistrie kde vlastne my vidíme aj tie najnovšie snahy. Máme voľby v Moldavsku, ktoré vlastne viedli k takému komplexnejšiemu politickému obrazu, ale takisto sú tu aj komplikované faktory, ukazovatele, ktoré súvisia s Transnistriou. Napríklad zatvorenie hraníc medzi Transnistriou a Ukrajinou, alebo medzi Moldavskom, a Ukrajinom ohľadne práve tohto segmentu. A to prinieslo obviňovania zo strany transistrianských predstaviteľov, že tu je e, snaha hospodárstvo obmedzovať, ale toto samozrejme vedie k tenziám, napätiam a vytvára to Poukazuje to na komplexnosť tejto krízy a celý ten proces sa ešte viac komplikuje. V Abcházsku a Savskom Ochecku sa najnovšie naša situácia vyvíja, že sa tu vlastne posilňuje spolupráca medzi týmito dvomi regiónmi a Ruskou, e, Ruskou federáciou, ktoré boli vlastne nedávno prijaté Vidíme, že tieto regióny a Gruzinsko, Gruzinsko som navštívil napríklad nedávno, takže tu sme sa všetci sústredili práve na hranicu medzi Ukrajinou a Ruskom a vnímali sme teda množstvo zbraní, ktoré prechádzajú z hranice. Mali sme pocit, že jednoducho tie tanky boli na nesprávnom mieste, pretože jednoducho, ak to vnímame v kontexte toho smerovania týchto tankov smerom do Gruzínska, takže videli sme to vlastne cez plot, rozprávali sme tam s ľuďmi e, z Južného Abcházska a hovorili, toto je jednoducho môj dom. A medzi mňou a ním bol vlastne plot. A ten občan hovorí, že ak ja chcem ísť obrábať e, svoje polie, polia, tak mám jednoducho ísť lietadlom na letisko, na toto územie, aby som sa vrátil na túto rolu. Takže takáto je tam situácia, ktorá vlastne je výsledkom týchto aktivít. Náhorný Karabach je ďalším konfliktom, ktorý je veľkým, ktorý je veľkým problémom pre nás. Konflikty sa tam stále zvyšujú. Videli sme teda aj určité problémy, pokiaľ ide o Arménsko, západnom Arménsku, pokiaľ ide o hospodárske otázky, ale takisto sme videli aj určité vyjadrenia, pokiaľ ide o Azerbajdžan, to znamená, ten politický proces je jednoducho napätý, sú tu sťažnosti ohľadne úlohy a kompozície rokova- mechanizmov na rokovanie, takže vlastne aj tu to prostredie ohľadne riešeniu riešenia tých problémov je komplikované. A pokiaľ ide o Ukrajinu, ktorá vlastne je epicentrom, a nechal som ju práve preto ako poslednú v tom mojom príhovore, pokiaľ ide o OBSN, tak eh, tam sa zamýšľame nad jednotlivými krokmi, pokiaľ ide o pro- politické procesy. Je to dosť komplikované, mali sme tu veľké ťažkosti, decentralizácia, voľby, ale takisto aj dynamika samotná toho dialógu v rámci toho formátu predstaviteľov separatistov, ktorí vlastne boli za rokovacím stolom a tento politický proces, aspoň dobrá novinka je, že teda začalo a že to pokračuje istým spôsobom, takže je tam určitá zaangažovanosť ale zároveň tie diskusie sú veľmi náročné a ťažké a zostávajú aj veľmi ťažkými. Takže ako medzinárodné spoločenstvo môžeme iba prispieť k zjednodušeniu riešenia tej situácie, môžeme, predlo- môžeme poskytnúť rokovací stôl, ale v neposlednom rade sú to tie strany, ktoré sú zaangažované do konfliktu, ktoré by mali urobiť rozhodnutia, teda tie, ktoré sa očakávajú. A práve to je to, kde my máme pocit, že ešte stále pred nami je dlhá cesta. Takže zároveň ako tento politický proces mm, prebieha od samého začiatku, tak tá situácia priamo v teréne zostáva znepokojivá. Vidíme, že prímerie mm, funguje v niektorých regiónoch nie sú tam nejaké veľké vojenské operácie, ktoré by prebiehali, ale predsa len sú tu stovky porušovaní tohto prímeria a čo tu vidíme v poslednej dobe je, že tu máme aj určitú geografickú expanziu, rozšírenie týchto porušovaní, hoci v niektorých oblastiach sa nám podarilo zaznamenať nejaký pokrok. Práve v južnej oblasti mm, dedina Široký pri Mariupole, tak tam sa to trochu ukludnilo, hoci teda máme tam osobu, ktorá sa snaží rokovať s miestnymi predstaviteľmi vo východnej Ukrajine, aby sa vyrokoval nejaký stabilnejší, stabilnejšia úprava, kde by jednoducho OBSN mohlo byť garanciou, pokiaľ ide o také, o také prímerie v tej dedine široký a snažíme sa dosiahnuť podobnú situáciu aj v iných častiach. Ale ďalšia záležitosť je, že na jednej strane sa snažíme zasiahnuť, aby sme dosiahli prímerie, na druhej strane tu máme politický proces, kde sa chceme jednoducho vyhnúť tomu, aby sme tu mali nejaký zmrazený konflikt. Toto nechceme. Takže to nasadenie tohoto politického procesu je pre nás prioritou a je absolútnou prioritou našej organizácie. A takisto aj ďalšie, ďalší aktéry, ktorí sa tu zasadzujú, sú v tejto úlohe dôležití a teda aspoň z môjho pohľadu by som chcel, aby tento politický proces pokračoval ďalej a môžeme sa potom k tomu ešte vrátiť. Ak budú otázky, rád zodpoviem. Ďakujem. Ďakujeme pekne za úvodné slovo a teraz zostane slovo Jamie Shear. Vážená pani predsednička, aj vážený pán predseda, ďakujem vám ešte raz za to, že ste aj na to zapojili do tohoto dôležitého verejného vypočutia. Som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás. Najprv musím povedať, že som trošku zaskočený. No, mám 10 miliónov hovoriť v troch krajinách. A e, to vlastne ako žil ven. Precestoval za 80 dní celý svet. No, je to pre mňa podobná výzva, budem sa snažiť na to reagovať. A som teda rád, že som sem prišiel. No, takže povedzme si, aký rozdiel medzi studenou vojnou a aktuálnou situáciou. Ide o to, že máme viacero štátov, tak povediac, medzi medzipriestore. Je tu Rusko, ktoré sa odkonuje do Európy a Západu. Potom je tu spoločenstvo EÚ a NATO. No a čo sa stalo s týmito štátmi? To nielen určuje ich vlastný osud, ale to, čo sa udeje v týchto štátoch, to ovplyvňuje aj budúcnosť NATO, európsky projekt a budúcnosť Ruska zároveň. Menšia bezpečnosť, horšie fungovanie štátu, o to väčšie bezpečnostné hrozby, e, destabilizácia a šírenie takýchto vplyvov aj do oblasti NATO a EÚ v budúcnosti. Ja by som chcel povedať, že bez ohľadu na budúce výhľady členstva v NATO a EÚ, pokiaľ ide o tie tri štáty, o ktorých nediskutujeme, diskutujeme, tu ide o to, aby boli štáty pluralitné, demokratické, ekonomicky silné. O to väčšia pravdepodobnosť je, no dobre, nie asi skôr ako 2024 odíde pán Putin do dôchodku. Ide o to, aby tieto štáty sa uberali liberálnym smerom a vrátili sa tak povediať k nám. To znamená, že budúcnosť Európy sa rozhráva v tej novej strednej Európe. To je práve to, čo je rozhodujúce. To sa netýka iba Labe a centrálnej časti strany východnej Európy, ale tu ide o vzťahy medzi e, západom a východom. Tu ide o to, že pokiaľ je víziu NATO a zároveň je to aj vízia EÚ, aspoň podľa môjho názoru, tu ide o to, že niektoré štáty majú viacnásobné identity, napríklad Turecko, ktoré je členom NATO a zároveň je členom islamskej konferencie, takže nie je nevyhnutné z hľadiska sa rozhodnúť, e, či je niečo biele alebo čierne, či ste za nás alebo proti nami. Mnohé veci sú zlučiteľné. Rusko by mohlo mať aj blízke vzťahy s týmito štátmi a môže mať aj úzke vzťahy s, so Západom. Takže samozrejme to má určité dôsledky a pokiaľ ide o Gruzínsko, musíme si uvedomiť, že to je štát, ktorý významne prispieval k aktivitám v Afganistane nie je to len z najväčších prispievateľov mimo NATO, ale celkovo. To znamená, že každá misia, tak povedz, prechádzala ich územím, takže zohráva dôležitú úlohu. Sú pripravení, e, cvičia zložky, mohli ísť do Afganistanu. To znamená, že to partnerstvo musí niečo znamenať a znamená to istú mieru pomoci, solidarity v problémoch to znamená, že musíme sa snažiť a nesmieme nejako ustúpiť, pokiaľ ide o zóny vplyvu, pokiaľ ide o nejaké nové geopolitické dohody, kde tí silní využívajú situáciu a tí malí slabí trpia. Takže ide o to, ako hľadať nejaké riešenie z krátkodobého hľadiska. E, ja pevne verím, že tieto snahy povedú k tomu, že bude väčší záujem o geopolitické veci. Áno, je to pre nás životne dôležité, nie je to žiadna charakteristická činnosť, aby sme zabezpečili našu bezpečnosť a integráciu týchto troch štátov. Dôležité je sa sústrediť samozrejme na Ukrajinu z hľadiska stabilizácie. To potvrdil náš generálny tajomník. Náklady na vojnu sú veľmi vysoké, zhruba 20 hospodárskej produkcie. Jednoducho sú tam aj problémy s eh, vojenským tovarom, musí sa dovážať, nemôže sa produkovať v oblasti Donbasu. Sú tam aj straty na životoch, aj potom, ako sa uzavrel zmier. Vyše 1500 vojakov už bolo zabitých predtým, je to, sú tam stovky zranených a bolo asi 560 prípadov porušenia prímeria. No a Rusko musí byť brané zodpovednosť za tieto veci. Keď sa hovorí o Minsku, Rusko sa tvári v rámci tohoto procesu, ako keď bolo tým, kto to sprostredkoval, nezávislý, majú ale priamu zodpovednosť. To znamená, že musíme sa pozerať dopredu, je dôležité stiahnutie ťažké zbranie, to sa ešte nezrealizovalo. Ukrajinčania prišli s domy, dobrými návrhmi, išlo o to, aby sa rozšírilo potom ten, tento zákaz aj na zbranie menšieho kalibru. Musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide nadchádzajúce letné obdobie, aby to násilie sa neobnovilo. Ukrajinská strana vypočítala, že asi iba 10 bojovníkov v Luhansku a Donecku pochádzajú z samotného regiónu a zvyšok sú buď teda ruskí vojaci, alebo vojaci bez nejakého označenia, alebo ruskí, ruskí dobrovoľníci. No a potom sú tam stovky tankov, ktoré neboli zabezpečené, tak povedať, lokálne, dôležité byť obozretný, pokiaľ je o Minsk 2. Druhá vec sa týka toho, že musíme v rámci zložitých okolností povzbudzovať Ukrajincov, aby e, išli cestou decentralizácie. V najbližších dňoch bude hlasovať Ukrajinský parlament o balíku návrhov, pokiaľ ide o decentralizáciu a pokiaľ ide o uskutočnenie lokálnych volieb v zmysle ukrajinskej ústavy. To je kľúčové, to je veľmi dôležité z hľadiska opätovného získania kontroly, pokiaľ ide o ich východné hranice. Musíme im pomáhať v rámci tohoto úsilia. Pokiaľ ide o ekonomické reformy, Ukrajina vyvinula v poslednej dobe veľké úsilie, e, snažili sa boj pri korupcii, narušať monopoly a chcel by som pogratulovať EÚ. Pani predsednička, pán predseda, v tejto súvislosti, pokiaľ ide o mm, veľkú snahu EÚ, pokiaľ ide o diverzifikáciu energetických zdrojov zo Slovenska, z iných e, zdrojov, Takže to súvisí so spormi Gazpromom, kde sa mali vyjednať nové dodavateľské zmluvy. No a ukrajinská strana je cestou aj liberalizácie svojich energetických trhov, aby produkovali podstatne viac plynu, aby potom nepotrebovali tie dodávky plynu z EÚ. Pokiaľ ide o NATO, aj my e, intenzívne pracujeme, snažíme sa realizovať program, ktorý buduje bezpečnostné kapacity v Ukrajine. Mám množstvo poradcov v Kieve, ktorí pracujú na, na národnej bezpečnostnej stratégii a doktríne, ako aj ide o revíziu e, obranného sektoru. Ide o to, aby sa dosiahli štandardy NATO do konca tohoto desaťročia mnohí e, spojenci bilaterálne, napríklad Spojené kráľovstvo a niektorí ďalší realizujú výcvik v západnej Ukrajine, potom aj USA tam pôsobí. V tomto zmysle máme 5 trastových fondov, vrátane tej oblasti, kde ja pôsobím. Snažíme sa pomáhať Ukrajine aj pokiaľ ide o riadenie, zdravotníckú starostlivosť pre lekárov a potom zahraničnú starostlivosť pre vojakov a potom ide aj ďalšie typy pomoci. To znamená, že musíme ďalej pokračovať a to, čo je najdôležitejšie, je, aby Ukrajina skutočne rozbehla reformný proces, to je veľmi jasné, a pokiaľ je dvoch lídrov v štáte, aby, aby spolupracovali a musia teda spolupracovať, byť jednotní, E, ak to tak nebude, nepomôže to vlastne Ukrajine využiť toto obdobie mieru. Pokiaľ ide o Gruzinsko a mediálne správy, vrátane toho, čo sa bylo Washington Post pred niekoľkými dňami, poukazujú na to, že Gruzinci strácajú ilúzie, sú trošku netrpezliví, pokiaľ ide o integráciu do euroatlantických inštitúcií, ale to si vyžaduje istý čas a tak to bude aj naďalej. To znamená, že ide tu aj o menšiu podporu pre obchodné zmluvy, ktoré sa týkajú EÚ. Je tu väčšia pravdepodobnosť, aby súčasnili členstva sa zúčastnili na euroazijskom projekte Ruska. Je to samozrejme vec výboru, sú tam určite politické strany v Gruzínsku, ktoré zasadzujú za návrat do takéto ruskej ekonomickej zóny. Pokiaľ ide o Moldavsko, tam je to 50-50. Pokiaľ ide o želanie obyvateľstva ísť západným smerom východným, toto musíme brať všetko veľmi vážne. Ak členstvo NATO a EÚ nie je momentálne aktuálne, musíme vykonať všetko, čo je v našich silách, aby ten proces prebiehal aj naďalej a aby tu boli takéto výhľady, aj keď budú pomerne vzdialené, musí to byť pre všetkým reálne, nesmie to byť iba niečo na papieri, pre všetkým v aktuálnej situácii. Konec koncov už tu Prečink hovoril o tom, ako sa riešia hranice a ako vlastne sa zrealizovať zrealizovali hranice v Abcházku a čo to sebo prináša. Takže častokrát je to tak, že Rusko aj podpíše nejaké dohody, potom sa tým neriadi. Musíme byť ale pevní, pokiaľ ide o územnú integritu Gruzínska. Pokiaľ ide o NATO, spoliehame sa na obranný balík, plánujeme nové výcvikové centra, chceme vykonať v oblasti Čer- Černého mora vykonať námorné cvičenie, ako aj pozemské a Gruzínsko je jeden z piatich osobitných partnerov, ktorým núkame e, zvýšené možnosti, rozšírené možnosti, pokiaľ je partnerstvo. To znamená, že chceme zabezpečiť to, aby sme mohli spolupracovať s gruzinskými ozbrojenými zbrojnými zložkami, aby dosiahli štandardy NATO, aby sme boli viditeľní v Gruzínsku a aktuálnej situácii. Takže tu ide o to, mm, ako budem postupovať vzťahu k Gruzínsku a skutočne sa summit NATO v Varšave a tam boli prednesené viaceré úvahy, to je vám známe, pokiaľ je Moldavsko, to je odlišná krajina od tých dvoch štátov, už sa blížim záveru. E, krajina ide cestou neutrality, ktorú podporuje 52%, to znamená, že iba malý podiel obyvateľstva podporuje členstvo v NATO, takže bez ohľadu na to, ako by to mohlo byť načasované z hľadiska harmonogramu, pokiaľ by išlo plnú integráciu, do NATO, tak eh, momentálne to nie je aktuálne a pokiaľ ide o úlohu EÚ, tak eh, EÚ zohráva asi dôležitejšiu úlohu pre všetkým, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a pokiaľ ide o obchodnú dohodu a pre všetkým dôležité je zrušenie vízovej povinnosti, ktorá zabezpečí voľný pohyb osôb a potom misia EU UBAM, ktorá tam pôsobí naďalej do hm, konca tohoto roka. Takže Moldavsko je pod výrazným ruským tlakom a ich sa to týka. Napríklad e, ruská strana tam podporuje určité politické hnutia a sú tam rozličné e, tlaky aj v oblasti sektoru energetiky, takže my aj tam poskytujeme podporu bez ohľadu na ponúkanú perspektívu. E, je tam styčný úrad, no pokiaľ ide o budúcnosť, 5 stručných hesiel. Poprvé, pokiaľ ide o hybridné scenáre vojen, pokiaľ ide o NATO a EU, ja sa chcem zamerať skôr na odolnosť, e, tú strategickú komunikáciu, kybernetickú bezpečnosť, energetiku, to znamená, sú tu určité hrozby, ktoré sa týkajú tejto odolnosti a to je dôležité aj pre našich partnerov, ktorí to možno potrebujú ešte viac, lebo sú zraniteľní. No a potom budovanie obranných kapacít musia byť úspešný, nestačí iba nejako realizovať viacej aktivít, to neznamená, dôležité sú výsledky. Po tretie, potrebujeme mať lepšiu integráciu spojená úsilia na úrovni NATO a pokiaľ je NATO a EÚ, musí mať užšiu spoluprácu a to preto, aby sme zabezpečili synergické e, efekty, využívali rozličné kanály, no a potom ide o to, aby sme spolupracovali e, na regionálnej úrovni, dôležité mať takúto, takýto rámec regionálnej spolupráce, to je ako Guam, a to sme mali oživiť. Prepáčte, som trošku prekročil môj čas, ale bolo to rýchlejšie ako tých 80 dní okolo sveta. But uh, Jimmy, you have still not told us... No, ale ešte stále ste nepovedali, členom akého klubu ste v Londýne. Ďakujem pekne a pokračujeme ďalej. Mm, slovo dostane James Sher. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani predsednička. Som veľmi rád, že ste ma pozvali medzi vás. Ja budem hovoriť o týchto veciach z tematického hľadiska. A mám také 4 body, o ktorých by som chcel hovoriť. Prvá vec sa týka toho, že pokiaľ ide o tieto tri krajiny, majú podpísanú asociačnú dohodu s EU, Moldavsko, Ukrajina a Gruzínsko. Ruské líderstvo v tejto fáze je toho názoru, že vedie strategickú protiofenzívu proti odhodlaniu EÚ, ako aj NATO. To vlastne pretrvalo už roky a to nie len preto, že hovoria, že vlastne druhá strana chce vylúčiť Rusko z svojich úvah, ale chcú podkopať a destabilizovať ruský režim a tie špecifické hodnoty, ktoré reprezentuje. No a z tohoto dôvodu Kreml považuje ukrajinský konflikt nielen za dôležitý, zo svojho hľadiska, ale je to určitý, určitý prostriedok, ktorý sa týka toho, ako vlastne zmeniť bezpečnostnú e, štruktúru Európ opierajúca o princípy obnovenia a vyváženia moci a vyváženie síl medzi veľmocami v rámci medzinárodného systému. A tu nejde len o špecifické záujmy, ale aj hodnoty a civilizácie. A ja, by, ja som vlastne sa tým zaoberal v rámci vojenskej doktríny Ruska, bolo to v decembri 2014. No a tu ide o obnovenie jalského systému. V posledných mesiacoch Sergej Nariškin, ktorý je predsedom štátnej dumy, ktorý je blízky Putinovi, ktorý nevystupuje bez e, konzultácie s ním. Západ má v zásade iba dve možnosti, buď sa vrátiť k Jalte, alebo risk, riskovať vojnu. Ja si nemyslím, že toto je realistické, že by Rusko sa presadilo, ale myslím si, že je realistické a možno aj pravdepodobné, že by sa im podarilo vytvoriť také výsledky, kde by sme všetci niečo stratili. Rusko v priebehu rokov a desaťročí, možno storočí sa mm, ukázalo, že je e, Ruskom, pokiaľ ide o dosiahnuť vo všetkých sporoch také výsledky, ktoré sú negatívne pre všetkých. No a pokiaľ je tým hlavným cieľom v rámci úsilia, to je podkopať integráciu EÚ, nielen to, to nie len to, čo sa udeje v budúcnosti, ale čo sa udialo už doteraz. Po druhé, Nástroje, ktoré sú využívané, nie sú nové, avšak sú aplikované v takých okol- za takých okolností a sú aplikované v takých kombináciách, ktoré sú iné, ktoré sú rôzne, nové, neznáme a pre nás dezorientujúce. Zahraňajú samozrejme informačnú vojnu, sieťovú diplomáciu, lobizmus, v rámci našich vlastných krajín a v rámci našich spojencov, využívanie obchodu a energetiky, využívanie provokácie a strachu ako strategickej zbrane. A ako vieme, to, čo Rusi nazývajú nelineárne zbranie a my to nazývame hybridné zbranie či hybridná vojna. A chcem ešte zdôrazniť, sú tu tri kľúčové prvky, alebo tri kľúčové záležitosti hybridnej vojny. Prvá je e, zahmliť hranice medzi prostriedkami vojny, potom medzi vnútornými a vonkajšími záležitostiami a potom e, zahmliť, kto sú reálni protagonisti e, konfliktu. A všetky tieto tri prvky sú veľmi dobre viditeľné na Ukrajine, no ale hlavný záujem stále, náš hlavný záujem najmä spočíva na týchto zamrznutých konfliktoch. Zamrznuté konflikty, ako sme ich e, sledovali za posledných 25 rokov na území bývalého Sovjetského zväzu, sú artefaktom. Či výmyslom, nápadom ruskej politiky. Napríklad v prípade, napríklad Náhorný Karabach, to je hlavný takýto konflikt, kde sú akési reálne základy na takýto konflikt, pôvod, týka sa pô, pôvodného obyvateľstva a podobne, avšak napríklad na východnej Ukrajine nič takéto neexistuje. Cieľom takéto politiky je podkopať e, úlohu metropolitných krajín a zlikvidovať susedstvo a poskytnúť rúskú vodcovskú pozíciu, ktorú, ktorá by mohla byť využitá počas rokovaní v iných záležitostiach a vo všetkých týchto prípadoch sa dokázalo, že e, zmrznuté konflikty sú predchodcom čerstvých reálnych konfliktov, napríklad si len zoberme Gruzinsko rok 2008. A toto je ich zámer. Jedným z hlavných architektov schémy zmrznutého konfliktu je bývalý KGB agent Vladimír Antofiejev, ktorý, ktorého Moldavci veľmi dobre poznali. Po prvej fáze ukrajinskej operácie bol transferovaný e, e, na vysoký politický post tzv. Donetskej ľudovej republike. Takže ako vidíte, toto sú účely mrazených konfliktov. Dnes sa dá povedať, že Rusko podobným spôsobom sa pokúša zamraziť integráciu do EÚ. Pred pár mesiacmi Európska únia rozhodla, že bude konštruktívna, že príjme ruský návrh a pustí sa do rokovaní o dlhodobej harmonizácii procesu e, európskej integrácie a procesu eurázijskej integrácie. My sme sa zhodli na tom, že budeme o tomto diskutovať a dúfame, že bude možné diskutovať o harmonizácii a že tým rozptýlime rúskú úzkosť. Rúská motivácia a cieľ je však úplne iná. Ide tam o to, aby využili takéto typy diskusí na to, aby pozdržali asociačný proces Ukrajiny, Moldavska a ďalších krajín, aby z nich urobili, tak povediac, rukojemníkov, čo je naozaj nepriateľné. No a teraz posledná pripomienka, posledný bod. Pohľad do budúcnosti vzhľadom na tento kontext. Ako sa máme pozerať na to, o čom sa už hovorila aj v rámci tohto panelu? Na minský proces na Ukrajine a vývoj tohto procesu. Nepoviem nič nezvyklé, keď eh, poviem, že vo na, vo väčšine západných krajín a dokonca aj na oficiálnej úrovni existuje rovnica medzi stabilizáciou ukrajinského konfliktu, čo je, o, čo je cieľ, o ktorom hovoril aj predrečník, a minskými dohodami, minským dohovorom. Ak dovolíte, poviem niečo, čo sa mnohým z vás možno bude zdať kontroverzné. Dohody z Minsku nie sú základom pre stabilitu. Inštitucionalizujú zamrznutý konflikt v tom duchu, ako som to práve popísal. Minské dohody, pokiaľ si ich preštudujete, navrhli tí, teda sú, sú navrhnuté tak, aby, aby slúžili tým, ktorí ich navrhli. A tieto boli navrhnuté v Moskve veľmi opatrne predtým, ako sa o niektorých ustanoveniach diskutovalo. A ľudia, ktorí tieto texty navrhli, ich navrhli tak, aby tieto boli nestabilné a také aj sú. A po všetkých úsiliach Ruska na východnej Ukrajine separatistické síly kontrolujú iba časť Donetská a Luhanská, kontrolujú iba 5 územia Ukrajiny. A to, čo kontrolujú, to, čo majú pod kontrolou, e, nie je života schopné. Vojenské konvoje boli poslané na to, aby sa odstranili priemyselné mm, jednotky z tohto územia. Ľudia, ktorí vládnu týmto oblastiam, nemajú správne kompetencie, nemajú kompetencie v oblasti administratívy. Chcel by som zdôrazniť, že Rusko nemá absolútne záujem stabilizovať situáciu v týchto oblastiach, či vôbec na Ukrajine celkovo. Jimmy Shade hovoril o cieli stabilizácie, alebo teda jeho, jej narušenia. A to je strategický cieľ Ruska, ale nedá sa to porovnať so situáciou v Gruzínsku. Gruzínsko sa výborne vysporiadalo s odlúčením Abcházska a Osecka a funguje na menšom území. Gruzinsko tohto bolo schopné aj vďaka tým prvkom, o ktorých hovoril Jamie, sú tu aj etnické rozdiely, Avšak medzi ľuďmi, ktorí žijú na Donecku a v Slaviansku, neexistujú etnické rozdiely. To, že na východnej Ukrajine, alebo tri pod, ľudia, ktorí podporujú oddelenie východnej Ukrajiny, to percento neprekročilo 33 Pokiaľ by ľudia súhlasili s tým, čo Rusko robilo, tak celá východná Ukrajina by s tým súhlasila, ale však to sa nestalo. Situácia teda Rusku e, ne celkom vyhovuje, je však mimoriadne e, destabilizujúca pre Ukrajinu ako celok. Ľudia v týchto územiach sa naozaj neskutočne trpia. Neuspokojila tá situácia ani separatistických lídrov. A teda tu vznikla situácia, kedy je nielen e, želateľné, ale aj pravdepodobné, že dôjde k zneužívaniu síly a čerpania výhod zo tohto zneužívania. No a na záver by som ešte chcel povedať jednu vec. Keď sa pozrieme do budúcnosti, môžeme očakávať prekvapivý vývoj na východnej Ukrajine a na Ukrajine. Ďakujem pekne a teraz by som rada otvorila diskusiu. Pán Preda, mohli by ste sa ujať slova ako prvý. Merci, madame présidente. Ďakujem e, za slovo. Ja som však o ňo síce nežiadal, ale vyzvali ste ma, aby som niečo povedal, tak by som sa chcel poďakovať našim hosťom za naozaj veľmi kvalitné príspevky. Vždy je obohacujúce skombinovať prístupy organizácií ako OPSE či NATO, od expertov, ktorých dobre poznáme. Takže som za tieto prejavy veľmi vďačná, vďačný. Mimoriadne by ma zaujímalo, mimoriadne ma zaujala otázka zmrazených konfliktov, pretože je naozaj veľmi zaujímavé, čo hovoril posledný rečník o minských dohodách a v tomto v svetle týchto zmrznutých e, konfliktov a intelektuálnom koncepte či príspevku Moskvy k týmto minským dohodám. si, že pokiaľ sa chceme s touto situáciou ešte lepšie oboznámiť, približiť sa jej, potrebujeme lepšiu definíciu problému, ktorý musíme vyriešiť. A tá posledná, ten posledný príhovor bol naozaj veľmi stimulujúci. pretože nám naozaj ukazuje, nakoľko je dôležité riešiť strategické voľby v súvislosti so situáciou na východnej Ukrajine. Ďakujem, pán Preda. Chcem sa opýtať pána Kána, či sa hlasil slovo. Chcem sa ubezpečiť, či ste sa o neho naozaj hlasili. Áno. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom. Moja otázka je pre pána veľvyslanca. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. Mňa samozrejme robí obavy bezpečnostná situácia v susedstve Európy, ale najmä mi robí starosti vnútorná bezpečnosť a konkrétne to, čo robíme e, v rámci boja s násilným extrémizmom. Myslím si, že jedným z e, hlavných dôvodov je islamofóbia a diskriminácia. Moslimská viera bola zneužitá skupinami ako ISIL či Al-Qaida ale sú tu aj ďalšie problémy, ktoré musíme zobrať do úvahy. Obse e, spustila kampaň proti násilnému extrémizmu. A čo by mohol robiť parlament, aby vám pomohol a podporil vás pri týchto dôležitých snahách? Thank you, Mr. Tan. Ďakujem, pán Tánok. Uh, thank you, uh, Madam President. Ďakujem za slovo. Zaujalo ma vypočuť si o koncepte novej ruskej e, vojenskej doktríny. Zdalo sa, že pán, pán prezident Putin chce vrátiť čas a definovať sféry vplyvu na základe jalckého modelu. Rusko je na veľmi nebezpečnej ceste, taktiež e, sú tu jadrové hrozby. Je to naozaj mimoriadne nebezpečné. Je veľmi dô- zaujímavé to, čo povedal pán Kán. Jediná vec, čo spája Rusko, Čínu, Indiu a Západ, je práve spoločný nepriateľ extrémnej formy džihadizmu. Jeden z dôvodov, prečo Putin podporuje Asada, je počet e, likvidovaných džihadistov v týchto konfliktoch. Ale na druhej strane tu máme Putina versus Západ. A neviem, ako si mám vysvetliť posledné pripomienky pána rečníka, ktorý hovoril o prekvapení, prekvapivé situácii. Mali ste na mysli situáciu v Mariupole, či myslíte, že Rusi to obídu, aby, aby toto údobie, o, o, pardon, územie anexovali, alebo čo, neviem, ako si mám vašu poslednú pripomienku vysvetliť. No a pani Shea Asher na Bezpečnostnej rade OSN vidno, že Rusko sa spája s Čínou či s Indiou prostredníctvom BRICS a novej rozvoja banky, či už je to šangajská spolupráca alebo iné prostriedky. Myslíte, že toto je spôsob, ako si Rusko sa, sa snaží budovať nové strategické uh, strategických spojencov? A myslím, že James, vy ste hovorili, že Rusko zmrazuje integráciu EÚ. Mňa však šokovalo, aká masívna bola kampaň, e-mailová kampaň proti TTIP. No, tak tiež mi robia obavu e, aktivity strán krajnej pravice, ktoré sú pritomné aj v tomto parlamente. Chce hovoriť pán Pat za e, ALDE. Áno, ďakujem za slovo. Nie je tu veľmi veľa prvkov, ktoré v tomto duchu môže Európa vyriešiť, e, pokiaľ ide o zmrznuté e, konflikty Avšak zdá sa, že v oblasti, kde Únia môže pôsobiť, je otázka výzovy, bezvízových režimov. Hovorili sme o bezvizovom režime s Moldavskom a pozitívnych výstupoch tohto režimu. Za menej ako rok 75 tisíc e, podnesterských e, obyvateľov získali pasy e, vďaka bezvizovému režimu No je to vlastne istá politická podpora podnesterskej oblasti. Chcem sa opýtať, či si myslíte, že otázka vízových povinností môže ovplyvniť vnútornú situáciu na Abcházsku v Južnom Osecku? Či napríklad na Ukrajine? Myslím si, že EÚ by sa nemala dívať na otázku víz iba ako na technickú záležitosť, pretože to má taktiež priamy pozitívny vplyv na zóny zmrazených konfliktov. A moja druhá otázka. Už pred pár rokmi, e, alebo už pár rokov v Gruzinsku nie je misia obce. Myslíte si, že tam niekedy táto misia bude obmedz- obnovená v Abcházsku, či v Osecku a taktiež myslíte si, že by mohla misia obce zohrávať nejakú úlohu v Ponetevsku? Ďakujem pekne. Počkám, kým si všetci dajú sluchátka. Myslím si, že spolutovania Spolutovanie musíme si všimnúť, že Rusko je bezmocné, pokiaľ ide o vytváranie také politiky, ktorá by bola atraktívna pre potenciálnych partnerov, respektíve fascinujúca, aby to primelo partnerov eh, mať kontakt s Ruskom. Rusko zdá sa, že bohužiaľ dokáže sa iba vyhrážať alebo robiť násilné veci alebo destabilizovať. To je jednoducho stav veci, ktoré musíme konštatovať napriek teda širokej spolupráci, ktoré sme tu mali v eh, počas posledných 25 rokov. To je jednoducho skutočne taká mimoriadná skutočnosť. A otázkou zostáva, ako sa vlastne v rámci tých inštitúcií my k tomu postavíme, pokiaľ ide o formulovanie našej politiky. Musíme bohužiaľ zistiť, že ako Európska únia, pokiaľ ide naše sankčné mechanizmy, teda, že sme teda, chvála Bohu, zostali spolu jednotní, že máme určitý vplyv, ale aj pokiaľ ide o NATO, tak tam sme prijali závery, ktoré nás teda dúfam smerom na vonok posilnia a spravia z nás trochu dôveryhodnejších. Pokiaľ ide o taký avantgardu, ktorú vlastne týmto spôsobom inštalujeme. Myslím, že to je dôležité, ale čo je však momentálne dôležité eh, vo vzťahu k Ukrajine, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Danie, kedy vlastne my budeme mať tých ľudí, ktorí boli zamestnaní na novo, kedy budú konečne v teréne tých tisíc ľudí, kedy a čo môžeme urobiť na to, aby Rusko sa angažovalo tak, aby bolo možné, že skutočne pôjdu vyslaní títo ľudia tam, kam majú, to znamená medzi Širokyne a ruskou hranicou. To je jednoducho oblasť, kde sa, nik- kde sa nikto nedostane. Aké možnosti teda máme Rusko ako člen OBZ e týmto spôsobom zaviazať? A takisto by ma zaujímalo vaše hodnotenie. Je možné Ukrajinu ako krajinu stabilizovať z nášho uhla pohľadu v tej podobe, že my ten súčasný stav, status quo, pokiaľ tú demarkačnú líniu, že by sa to nejako zastabilizovalo? bez toho, aby sme Ukrajine dodávali zbrane. Dokáže Ukrajina to z dlhodobého hľadiska vydržať, teda tú súčasnú situáciu takýmto spôsobom to vojensky udržať. Ako to hodnotíte? To sú teda moje otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán Boštinaru. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som vďačný trom rečníkom, pretože po ich príhovoroch už tu nie je priestor pre nejakú utópiu alebo ilúziu. Vidíme tu realitu a dramatickú potrebu riadným spôsobom sa vysporiadať s týmito veľkými strategickými výzvami a posilniť koordináciu a kooperáciu medzi NATO a Európskou úniou. To je kľúč na to, aby sme v budúcnosti zabezpečili pozitívny vývin situácie alebo ako pre, akýkoľvek, pre akúkoľvek snahu vysporiadať sa s touto nestabilitou. Začnem teda tým, že na základe vašej prezentácie je úplne jasné, je to úplne jasná pripravená stratégia Ruska, zamyslím to zmrazené konflikty. Najprv tu boli medzietnické konflikty, potom tieto boli zmrazené, potom sa znovu otvorili, tak ako v Južnom Osecku, Abcházsku a vlastne teda kontrola de facto Ruska v Južnom Osecku, Abcházsku, ako aj Podnestiersku, kde máme 1600 jednotiek, ktoré kontrolujú nielen územie, ale o pár hodín sa dokážu dostať až do hlavného mesta Moldavska, Chišinau, a táto de facto kontrola nad tým zmrazeným územím tak ako cez partnerskú dohodu, ktoré podpísalo Rusko s tzv. tzv. republikou Južného Osecka a Abcházska. Takže moja prvá otázka. Budeme vidieť ten istý scenár, ktorý sa vlastne bude aplikovať aj v prípade východnej Ukrajiny. Táto otázka je pre pána Šer a ďalšia otázka pre pána Šia. Ako by, bola, ako by vyzerala situácia na Kryme, kde nejde o zmrozený konflikt vôbec? Ide jednoducho o okupované územie bez etnických konotácií, ale za ostatných mesiace sa táto časť bývalej Ukrajiny transformovala. Aké je tu možnosť, že by sa že by sa to jednoducho vyriešilo v budúcnosti, aby som nadviazal na to, čo povedal pán Tena. A budem rád, ak by sme mohli mať aj vaše písomné e, príhovory, pretože by bolo dobre nielen reagovať na propagandu Ruska, ktoré momentálne aj tu v parlamente prítomné, ale aj na iných fórach parlamentov európskych štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nie som si celkom istá, či to neboli ad hoc prezentácie, ústne príspevky, ale v poriadku. Požiadame našich panelistov, aby predniesli nejaké písomné e, poznámky. Pán Ostrevičus. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým panelistom, ktorí prišli a vyjadrili sa veľmi podnetne. Mohli by sme z vašich príspevkov e, vyabstrahovať rezumé a túto situáciu, tú, e, tieto informácie si tu navzájom dali dispozícia, aby sme boli dobre informovaní. Veľmi dobre ste nás tu práve informovali práve v tomto ohľade. Avšak prvá otázka, ktorá, ktorú by som sa rád spýtal, tá vzýšla z prezentácie pána Šeja Povedali ste, že Rusko je priamo e, účastné v konfliktoch a je zodpovedné za situáciu na Ukrajine. Ak vidíme Rusko ako súčasť OBSE, tak jednoducho vidíme, že tu je určitá nedôvera, pokiaľ ide o misie OBSE a ukrajinskými vojenskými jednotkami a dobrovoľníkmi, ktorí sú teda vo frontovej línii kde OBS jednoducho je takisto priamo účastné. Niekedy sú tu také náhodné e, strieľačky práve na tieto pozície OBS a preto by som sa chcel spýtať generálneho tajomníka, ako vy by ste reagovali na tieto obvinenia zo strany ukrajinskej vlády, kde jednoducho sa uved- si uvedomujeme, že Rusko je účastné, dodáva zbranie, platí účty a politicky podporuje všetky okupačné snahy práve vo východnej Ukrajine. A ďalšia vec pre všetkých panelistov, ktorí sú ochotní reagovať. Rusko je nes, nespokojné s akýmkoľvek susedom, ktorý je ochotný e, urobiť nejaké reformy. Rusi sú spokojní s centrálnym, sú spokojní s krajinami Strednej Ázie, pretože tam sa nerobia žiadne reformy. To sú spiatočnícke krajiny, ktoré sa nikam neuberajú a majú tú spoločnosť stále takú, také podobe hospodárske štruktúry, aké mali aj pred 20 rokmi. V tých krajinách, kde je snaha vydať sa cestou proeurópskej budúcnosti, uplatniť nejaké overené postupy, ktoré preukázali, že fungujú, tak tam jednoducho Rusko nie je spokojné s takýmito susedmi. Priamá vojenská invázia, zmrazené konflikty alebo prebiehajúce konflikty, to sú spôsoby, akými sa Rusko snaží jednoducho e, zabrániť týmto krajinám na ceste v reformách. Aké nástroje by mala uplatniť Európska únia vo väčšej miere, nielen ako nejaké pozorovateľské misie a humanitárna pomoc, ako napríklad čo napríklad s takými revíziami alebo efektívnejšími postupmi, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú politiku, napríklad misie, aby sme neboli eh, nejaký zastrašený, pokiaľ ide o nejaké odvážnejšie kroky. Pokým budeme v takejto pozícii, akej sme, tak sa jednoducho Rusi budú stále iba rozširovať. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Pán Fronzulika. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ak sa pozrieme na Čierne more, tak vidíme všetky tie mrazené konflikty v kontexte aj anexie Krymu a je to práve na úrovni Čierneho mora tejto, v tomto regióne. Zdá sa, že naša budúcnosť vlastne budúcnosť členských krajín NATO a budúcnosť vzťahu k Rusku ako keby vychádzala práve z situácie v tomto regióne. Vidíme, že napätia sa v tejto oblasti strašne zvýšili, preto by sme sa mali sústrediť práve na túto oblasť. Avšak zároveň by som chcel povedať, že ak Ukrajina a Gruzinsko v roku 2008 na Bukar, na, dostali teda cestovnú mapu na samite v Bukurešti, ak by to bolo bývalo, tak jednoducho situácia by mala dnes vyzerať trochu inak. Chcel by som počuť vaše pripomienky k tomu. My sa snažíme reagovať na Rusko viacerými spôsobmi, či už vojenským spôsobom, cez sankcie, hospodárske sankcie a prostredníctvom iných opatrení, aby sme konfrontovali tento asymetrický hybridný e, prístup Ruska. Ale dámy a páni, možno by bolo dobre vrátiť sa k starej téme, ktorá je v súčasnosti veľmi dôležitá. Mali by sme reagovať e, voči Rusku patričným spôsobom Mali by sme uplatniť článok 5 z Washingtonskej zmluvy. Dámy a páni, ako viete, mali sme tu viacero diskusí ohľadne článku 5, avšak sú tu dve slabiny v tomto článku. Prvá je, že sa tu negarantuje to, že kroky, pokiaľ ide o podporu pripojených štátov, sú bezpodmienečné. A to je prvá vec. A po druhé, teraz citujem z článku 5, kde sa uvádza, celkovom kontexte, ale potom sa píše, že treba nastoliť bezpečnosť severoatlantickej oblasti, ale nie v prúd, pôvodnej podobe predtým, ešte takéto útoky nás začali. Takže toto je možno najlepšia reakcia, ktorú môžeme my poskytnúť voči Rusku, že uplatníme článok 5. Tá reakcia musí byť bezpodmienečná. Po druhé, že to musí pokračovať v takej podobe, už to bude pokračovať, pokým tá situácia sa ne, nevyrieši. Takže to je jediný spôsob, aký môžeme zareagovať na Rusko. Chcel by som sa vrátiť k tomu, a to je otázka pre pána Šia, a vrátim sa k tej oblasti Černého mora. Nemáme skutočnú politiku v súčasnosti vôbec teda na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o Čierne more. Nemáme žiadne nové stratégie, nemáme ani program konáme iba na základe toho, čo robí Rusko. Reagujeme ako nejakí požiarníci. Potrebujeme dlhodobú stratégiu pre Čiernomorskú oblasť na to, aby sme reagovali na všetky tie výzby, ktoré tu máme, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnosť a obranu. Ďakujem pekne. Pán Korvin Mika. Mám otázku pre pána Austrievičisa, ktorý povedal, že Rusko destabilizuje situáciu. Prepačte, ale tu je výmena názorov medzi panelistami a... Ale prepačte, to je dôležitá otázka. Rusko destabilizuje situáciu a potom povedal, že situácia inde je stabilizovaná. Ja by som chcel vedieť, či je dobre, že, či je dobrá stabilizácia alebo destabilizácia to je dosť taká ťažká otázka. Ďakujem pekne. It was no other request for the floor, I understand. Nikto iný sa nežia, ne, nehlásil o slovo, takže môžem sa spýtať ja. The ambassador uh, Zanier. Uh, um, what, uh... Otázka na pána Zeniera. Čo je potrebné na to, aby sme zlepšili schopnosť misie OBSE konať. Sú tu snad nejaké prekážky, pokiaľ ide o prístup e, misií OBSE, e, kde tieto chcú monitorovať efektívnym spôsobom hranice. Vyjadrite sa prosím k tejto téme a čo môžeme urobiť. A potom ešte pripomienka k tomu, čo povedal pán Šea. Nedávno Európsky parlament hlasoval o správe Landsbergis týkajúcej sa Ruska a v kontexte príprav všetci tieňoví spravodajcovia boli proti a spravodajca sám chcel sa vyhnúť akúkoľvek zmienku o Euroázijskej únii, respektíve podpore, ocenení tohto konceptu, takže mohli by ste možno naznačiť presné dokumenty, ktoré majú harmonizovať tie vzťahy medzi Eurázijskou alebo Európskou úniou. Myslím, že takáto, takéto zvolenie to nebolo. Some, some kind of misunderstanding as well. Uh, for Mr. Sh- A pokiaľ ide o pán generálneho tajomníka, pán Šia, oceňujem postup NATO pokiaľ ide o navýšenie také eh, rezistencie Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska z oči voči tej hybridnej vojne, ktorá je ako keby súčasnou politikou Ruska. Tieto krajiny sú zraniteľnejšie ako my v rámci Európskej únie a NATO. To znamená, aké nástroje nám odporúčate e, využiť, aby sa zvýšila tá kapacita odboja v tejto oblasti. Možno máme nejaké možnosti, na rozdiel od NATO, akým spôsobom sme mohli sa zaangažovať v tejto oblasti. A po druhé, generálny tajomník hovoril o tých zmrazených konfliktoch. Bola pre mňa novinka, že vysoko postavený člen samozvaného Donecka, vlády Donecka, tzv. vlády, je vlastne expertom na zmrazené konflikty. To je pre mňa novinka a je to istotne veľmi dôležitá, dôležitý poznatok Myslím si, že vzdielanie informácií, ktoré, je, ktoré zbiera a zistuje NATO, aj pokiaľ ide o povahu prítomnosti Ruska, mm, tak toto prispieva, je to veľmi dôležité v rámci parlamentného zhromaždenia NATO, ako aj v rámci e, fóra príspevkov, ktoré počujeme na úrovniach zhromaždenia Európskeho parlamentu, tak sa nám podarilo vytvoriť si taký obraz o tejto celkovej otázke a mm, počúvame ešte konkrétnejšie informácie a detaily ohľadne ruskej prítomnosti na Ukrajine. Takže takýmto spôsobom zhromažďujeme tie údaje a bude veľmi dôležité zdieľať tieto údaje na diskusiách podobného charakteru, aby sme jednoducho obohatili naše poznámky. Ďakujem pekne páni a teraz zostanete slovo. Pán Zenie, nech sa páči, máte slovo. Pokúsim sa odpovedať na otázky pána Predu. Minská dohoda a to, čo vlastne nastolili aj moji spolupanelisti, ne, súhlasím v plnej miere v tom zmysle, že Minsk je tou hybnou silou, ktorá sa uberá smerom k mrazenému konfliktu. Všetko závisí od jednotlivých detajlov, ako tieto budú implementované. Ak sa pozrieme na decentralizáciu, ktorá sa vyrokúva na úrade tých ústavných ustanovení, ktoré máme, ak to zoberieme s kontextom tých volieb, ktoré vlastne súvisia s volebným procesom na Ukrajine. Niečo, čo teda OBS chce monitorovať a prispieť k tomu, ale prebieha to všetko v rovnakom čase. To je ďalšia otázka, teda prebieha to v čase tých volieb, ak by sme sa dostali rýchlo k otázkam e, hraníc, viacerí z vás to nastorili a vy, chceme sa vyhnúť teda tomu, že ten konflikt je iba na tom bode stretov, tak potom sa vyhneme vlastne tomu scenáru zmrazených konfliktov. Máme dosť materiálov na to, aby sme pomohli k vyriešeniu a nastoleniu takého priestoru, ktorý by vedol k autonómii, alebo by, bolo by to zaintegrované do Ukrajiny. A to je vlastne cieľ, ktorý chceme momentálne podporovať v rámci tohto procesu rokovaní. Napríklad otázka hraníc, to chceme trochu oddialiť, ale chceme sa k tomu dostať čo možno najskôr. A takisto pracujem na niektorých ustanoveniach už nad rámec Minskej dohody. Hovoríme tu o menej kalibrovaných zbraniach ako 100 mm, chceme identifikovať oblasti, kde sa porušujú pravidlá prímiera, snažíme sa dosiahnuť implementáciu všetkých týchto prvkov. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Han, Máme viacero spôsobov, kde Európska únia môže podporiť OBS, OBSE, e, ale to moje východisko by malo byť, že tu je určite taký e, porušený pohľad toho, ako vníma Európska únia OBSE. Niekedy nás vnímajú ako partnerskú organizáciu. Je však dôležité pozrieť sa na to z iného uhla. Európska únia je veľký e, hnací motor v rámci OBS, takže by ste mali vnímať OBS ako platformu, ktorú EÚ môže využívať na svoju vlastnú politiku, na svoje vlastné ciele, tak ako to robia Rusko alebo Spojené štáty americké. A preto by mala Európska únia robiť e, s nami, spolupracovať v kontexte spojených iniciatív. Možno by ste sa mohli spýtať, ako by sme my mohli pomôcť vám. A takto to treba vnímať. Máme viaceré iniciatívy, viaceré nástroje, máme dní bez pre bezpečnosť, kde máme aj stredomorských partnerov, kde máme dialógy, máme e, konferencie, ktoré sa organizujú na úrovni kultúrnych výmen, rozširujeme celkový záber týchto tém. Takisto sa vedeme otázke zahraničných bojovníkov v Západnom Balkáne, Centrálnej Ázii. To sú všetko oblasti, kde Európska únia môže prispieť k posilneniu politiky OBSE a týmto spôsobom vlastne sledovať svoje vlastné ciele a politiku. Takže je tu skôr záležitosť vnímať to ako široké spektrum nástrojov, ktoré máme a ako ich môžeme posilniť. Pokiaľ ide o Ukrajinu, áno, tam mm, sa poskytuje množstvo podpory, pokiaľ ide o EÚ, ide tam o implementáciu politik, sú tam samozrejme aj fondy, je dôležité financovať niektoré aktivity od strany EÚ a to je asi ten model, ktorý by sa mal využiť. Pokiaľ ide o bezvizový režim, ja by som to trošku tak rozvinul. Tu ide o ďalšie veci, ako napríklad dohody o voľnom obchode a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré majú zásadný vplyv. Tak sú to určité nástroje, ktoré môže využiť EÚ pre svoje vlastné externé politiky a môže sa takto prispieť, aby sa zmiernili vplyvy konfliktu. Napríklad otvorenie hraníc, to je jeden zo spôsobov, ako možno posilniť stabilitu. Takže samozrejme vždy sú tam určité technické záležitosti a implementácia, to isté, ale nemôže sa, nemôžeme sa na to pozerať iba z čisto technického hľadiska, ten politický vplyv je zásadný. A preto je dôležité e, myslieť aj na tieto veci, využiť to ako nástroj, pokiaľ ide o Podnestersko, to je tiež ďalší príklad takéhoto postupu takoto vývoja. Pokiaľ si pozriete ekonomické štruktúry Podnesterska, tak je tam e, významné prepojenie s Európou a Západom. To znamená, že na konci rok, roka sa ocitneme v situácii, kde podnestiersko stratí výhodu privilegovaného režimu uľahčenia obchodu a sú tam určité spôsoby, ktoré sa môžu využiť. Videli sme výhody takýchto vlastných politík ide o podnesterské podniky, ktoré sa zaregistrovali v Moldavsku. To sú všetko prvky, ktoré v konečnom dôsledku uľahčia riešenie toho konfliktu. No a pokiaľ ide o to, o čom hovoril pán Gáler, o tie dve záležitosti, jedna z nich sa týka Ruska, to súvisí aj s tým, čo sa pýtali ostatní. Pokiaľ ide o vzťahy medzi Ruskom a vlastnými, jeho vlastnými susedmi, Jedna vec sa týka toho, samozrejme, ako to vníma Rusko, a druhá vec je samozrejme to, ako, sa, ako to vnímajú tí samotní susedia. Ako iste viete, v zásade všetci sú členmi OBSN, nedávno som v Bielorusku, v Kazachstane, bol som aj v Arménsku, v Gruzínsku, takže vedieme neustále rokovania a sme v kontaktoch, pokiaľ aj Ukrajinu, keď sa začali udalosti na Majdane, čiže tam sme boli v úzkom kontakte. No a v konečnom dôsledku každý si vytvára isté vzťahy s Ruskom a to je prepojené s tou otázkou, pokiaľ ide o samotné misie, to je to, o čom hovoril pán Abramičius. Takže tu nejde len o otázku politiky EÚ, ale ide to vlastne o politiky príjmajúcich krajín. To znamená, že vždy ide o to, že sú tam určité, povedal by som, náklady každého zahraničného politického rozhodnutia. Ak teda nejaká krajina chce investovať povedať všetky vzťahy jedným smerom, tak sú tam určité náklady s tým prepojené, ktoré sa týkajú nedostatku vzťahov so zvyškom alebo s tým ostatným smerovaním. Takže každý štát si to musí rozhodnúť sám pre seba, každý štát sa musí rozhodnúť, do akej miery chcú investovať do vzťahov s Ruskom a koľko chcú investovať do vzťahov s inými regiónmi. Pokiaľ ide o susedov Ruska, majú záujem o diversifikáciu vzťahov, ale v kontexte, kde sú isté záujmy, ktoré môžu byť ekonomické, bezpečnostné, potom môže ísť o také veci ako dobré svedské vzťahy v niektorých prípadoch, takže oni by chceli zachovať dobré vzťahy s Ruskom, avšak zároveň by chceli diverzifikovať a investovať postupne aj do vzťahov s inými eh, regiónmi a štátmi. Takže tam by sa vlastne mala snažiť pôsobiť EÚ, snažiť sa podporovať a rozvíjať tie štáty, ktoré majú záujem, aby vlastne investovali do vzťahov s druhými, ale aby e, sa to vyvíjalo tak, aby nevznikla nestabilita v tom priestore. Takže iste toto nie je myšlienka z Jalty, tak ako sa tam hovorilo, skôr naopak. Jalta je práve to riziko, ktoré vidíme a, a Niektorí sa snažia proti formalizácii nejakých eh, deliacich čiar, lebo potom sa ocitli v určitej nebezpečnej logike a bolo by to podstatne problematickejšie. Pokiaľ ide o otázku voľnosti pohybu a investícií, na čo sa pýtala predsednička Fotiga a tých tisíc ľudí tam v teréne. Momentálne sa blížime k 600 v lete to bude okolo tých 600. Pokiaľ ide o počet osôb, ostane to prepojené s tými funkciami, ktoré máme zabezpečovať a tu ide o otázku voľnosti pohybu. Nemá zmysel nejako zvyšovať počet ľudí v teréne, ak, nemá, ak to nie je prepojené s intenzifikáciou e, tej, tej, tej činnosti. Tak tu ide o voľnosť pohybu a prístup k hraniciam. Momentálne nemáme prístup k hraniciam. Separatisti nás tam blokujú a pokiaľ ide o Rusko, snažili sme sa to s nimi riešiť, oni povedali, že s tým nič nemáme, to si prejdete so separatistami, my s nimi nič nemáme. No a takže sme tam zablokovaní, máme tam monitorov, monitorovateľov, ktorí sú neozbrojení, potom sú tam aj ozbrojené zložky, ktoré nás blokujú jednoducho a keď to snažíme prejsť, tak potom zažívame také situácie, ako ľudia sú braní ako ako rukojemníci. Dokonca boli prípady, keď sa týkalo aj Rus, Rusov, ktorí boli držení ako, ako rukojemníci, ale väčšinou sa týka iných, takže máme určitý plán, aby sme to zvýšili postupne na tisíc, ale samozrejme ide nám o podmienky v samotnom teréne, ktoré to umožňuje, bude to aj samozrejme prepojené s, s tými nákladmi, ide o otázky bezpečnosti, nechceme našich pozorovateľov, nejako ohrozovať, nechceme, aby boli zapojení do nejakých závažných incidentov. To znamená, že budeme sa snažiť, aby sme tomu predchádzali. Takže to musíme si uvedomiť, že 70% monitorovateľov sú zo štátov EÚ. A máme povinnosť sa o nich postarať. Samozrejme, my sa snažíme maximálne pôsobiť, takže máme určité plány, alebo je to istú dobu, pokiaľ je voľnosť pohybu, že ale je to pomerne obmedzené. Pokiaľ ide o ruského prezidenta, najprv som chcel povedať, že musíme mať predstavu o tom, o čom hovoríme, takže máme misiu asi 500 pozorovateľov, máme asi 20 Rusov, z celkovo 500, takže nie je to nejaká zásadná kvóta, nie je to nejaká skupina Rusov, ale sú to veľmi rozliční a nepôsobia spoločne, ale v multinárnych skupinách, takže niekedy sa stane sa ocitnú aute s ľuďmi, ktorí môže byť, nemôže byť norský, italianský, ruský, občania USA. No a niekedy je to prospešné, ak máte so sebou nejakého ruského občana, to vytvára niekedy lepšie prepojenia a potom ľahšie sa dostanete k tým ľuďom, miestnym ľuďom, dostanete sa aj tým tzv. ruským bojovníkom, takže niekedy to nie je zlé. My sa však snažíme predísť akékoľvek koncentrácii e, osôb s, e, s jednou štátnou príslušnosťou, to znamená, snažíme sa to dobre premiešať. No a takže, ako som vravel, počet ruských občanov je pomerne nízky a v zásade to je to, čo sa týka OBSE. To nie je operácia NATO. OBS e je vnímaná ako inkluzívna organizácia. Výhoda našej organizácie je to, že my rozhodujeme koncenzuálne a každý vlastne informovaný o tom, čo robíme. Takže jednoducho takto postupujeme. Ak nechcete, aby určitý štát pôsobil v rámci nejakej operácie, tak potom sa neobráte na OBSE, môžete sa obrátiť na iné formáty ako EU a tak ďalej. Ale keď sa obrátite na OBSE, jednoducho takto je, je to inkluzívny rámec, a v tomto kontexte sa snažíme zabezpečiť rovnováhu, ako sme vraveli, z hľadiska počtov, ako aj z hľadiska zloženia. A to sa všetko objaví v správe, každý prispieva k vytváraní tej správe, udáva tón nejaká jedna štátna príslušnosť. I think this covers the, the Black Sea region. Myslím, že som zhruba všetko pokryl, ešte oblasť Čierneho mora Neviem, či balckí, vaši balckí kolegovia si budú súhlasiť, ale ide o to, že pokiaľ ide o tieto zmrazené konflikty, my veľmi úzko sledujeme situáciu. Ďakujem pekne. Pán Vojslanec teraz, pán generál Tamnikši. Ďakujem pekne. Máme ľudí, ktorí nám poskytujú briefingy a zažívame podobné situácie, to 20 otázok a tu ide o to, že predstierate, že chcete odpovedať väčšinu z nich bez toho, aby to vyžadovalo veľa času, lebo ináč každý už bude netrpezlivý, takže pokúsim sa zabezpečiť to isté. Lamberto zodpovedal mnohé otázky na šťastie. A pokiaľ ide o š a ši, ši je niekedy trošku zložité s tými menami, tak ja dám radšej na, presuniem na kolegu nejaké otázky, ale teraz pár odpoviem poprvé. Pokiaľ ide o ruskú snahu e, pôsobiť silnejšie v Ázii. Myslím si, že je to trošku také no, blafovanie. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o export plynu, ide tam o export 160 miliard metrov kubických plynu každoročne do EÚ a do, Rus, do Číny to bude maximálne 60 miliard, takže nenahradí to vôbec trhy EÚ. Možno Čína to nevyužije a potom tie navrhované plynovody sa možno nakoniec ani nepostavia. Okrem toho e, Čína má dispozícii dostatok bridlicového plynu a nekonvenčného plynu a momentálne sa snažia prejsť na nízku nízkouhlíkovú produkciu energie, prechádzajú napríklad na solárnu energetiku a iné. Takže áno, iste je to takto. Okrem toho je tam ďalšie riziko pre Rusko a k Rusko bude toho názoru, že pokiaľ ide uhlovodíky, je tam veľká budúcnosť v Číne, keďže trhy v Európe klesajú, tak to znamená, že modernizácia ruskej ekonomiky sa odloží o ďalších 20-30 rokov, čo znamená, že Rusko bude upadať ešte rýchlejšie ako veľmoc. Nie je tam žiadna technológia zapojená do týchto aktivít, čisto je o uhlovodíky, takže je tam jasné riziko. No a samozrejme, Rusko bude pre Čínu iba takým drobnejším partnerom, to je úplne jasné. No a potom, keď si pozriete štáty BRICS alebo Šangajskú organizáciu pre spoluprácu, iba stručne, veľmi rýchlo sa tam to vlastne mení, ako keď vlastne v UFE bol summit eh, a kde bola aj Južná Afrika. Niektorí majú záujem spolupracovať aj, eh, aj Afganistan a tak. Potom, ako sa bude rozširovať táto organizácia, budú tam pozorovatelia, napríklad z Iránu, a tým pádom vlastne ten ruský vplyv bude klesať a ja by som povedal, že asi ten čínsky vplyv bude stúpať. No a pokiaľ ide o e, rozvoj banky BRICS, to je to, o čom sa diskutovalo minulý týždeň a pokiaľ ide o vlastne tú azijskú infraštruktúru rozvoju banku, poukazuje na to, že máme záujem využiť vlastne tieto formáty, kde si vlastne sadneme spolu s Číňanmi a Indami, v rámci G20 a takto využijeme aj ďalšie fóra, ktoré môžu byť atraktívnejšie pre tieto štáty. Konec koncov, pokiaľ ide o BRICS a tieto rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky, tvoria vlastne asi štvrtinu obyvateľstva na svete a potom majú veľkú spotrebu ropy, aj keď ropu Rusko tam nebude dodávať. Takže ide o to, že musíme s cestou TTIP, musíme postupovať ďalej bez ohľadu na populistickú opozíciu, musíme spolupracovať aj v Európe a ehm, bolo tam určité váhanie na strane kongresu, aby teda prezident dostal súhlas na to, aby rýchlo mal postupovať v rámci TTIPu. No a ja si nemyslím, že pokiaľ ide o ten prienik do Ázie, že to nahradí EÚ. Potom už sú tam aj oligarchovia. Neviem teda, či budú takto žiť e, v, v Číne, ako žijú v EÚ a mnohí po sebe v USA. No a teraz bod 5 automat myšlienka, takže pozrieť sa na vašu krajinu, krajinu NATO, zrazu bude konfrontovaný, skonfrontovaná s, s požiadavkou partnera. Jednoducho e, mám problémy s e, elektrickou energiou, boli tam nejaké útoky a jednoducho využijem článok 5 a poďte do toho so mnou. No ja si nemyslím, že by ste takto postupovali, čo by odôvodňovalo článok 5 Samozrejme, musíte najprv vykonať hodnotenie, vaši občania by s tým nesúhlasili, keby vedeli, že za každú vec, ktorá sa nevydarí, tak jednoducho musíte ísť do vojny. Takže pokiaľ ide o chýbajúcu ultimaticitu, tak to je zase dobrá vec. No a ešte dve veci. Zlyhalo niekedy na to, keď bolo treba konať Bosna Kosovo, Afganistan, Líbia na začiatku po 11. Eh, septembri, keď išlo o kredibilitu organizácie a keď si spojenci uvedomili, že treba konať, konalo sa. No takže prečo tu máme všetky tieto vojenské plány, ako aj cvičenia, rozličné reakčné plány, zásoby vybavenia, Budeme mať nové veliteľstvo, či integračné jednotky, ktoré sa rozmestia na území členských štátov, rozličné task force. Všetky tieto prostriedky sa pripravujeme na tak, takú veľkú udalosť. Pripravujeme sa na veľkú udalosť. Máme plány, máme vybavenie, máme infraštruktúru. Každý vie, akú úlohu bude musieť zohrávať a čím viac to cvičíme, čím viac sa tým zapodievame, tým vlastne to bude, tak povediať, e, silnejšie, keď príde potom tá situácia. Takže tá kondicionalita by nezahrovala úlohu. Čierne more, pred pár rokmi sme mali situácie, keď Mare Nostrum sa týkalo všetkých morí, takže Sredozemného mora, Balského mora, e, aj ďalekého severu, aj Čierneho mora a jednoducho Ukázalo sa, že je tam veľký nedostatok lodí, pokiaľ ide o kráľovské lodstvo v Spojenom kráľovstve. Na sme mali tedy asi 370 lodí, dneska máme 19, 18, 19 fungujúcich vôbec momentálne. No a podobná situácia sa týka ostatných krajín. Nehovoríme o Mare Nostrum, podobným spôsobom Rusko, Čína, mali cvičenia, v východnej časti Sredného mora. Rusko kontroluje pobrežie Čierneho mora, pokiaľ ide o Krím, má tam 25 tisíc eh, vojakov, chcú tam dať eh, jadrové zbranie, stre, eh, rakety stredného doletu. Takže pokiaľ ide o Čierne more a Krím a potom Kaliningrad na druhej strane, Rusko sa snaží kontrolovať situáciu a jednoducho my nechceme sa ocitnúť v oblasti, kde bude zložitý prístup Jednoducho ide o to, že máme tam spojencov v Čiernom mori, Gruzínsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko. A jednoducho musím sa podívať situáciu, či potrebujem nejakú námornú stratégiu, stratégiu pre Čierne more alebo Baltickú stratégiu, môžeme sa tým zapodievať, ide o šírenie povedomia, musíme pôsobiť v oblasti a to je určité východisko. Pani predsedníčka, pokiaľ ide o tú otázku robustnosti, odolnosti, takže musíme sa zaoberať tým, aká je bezpečnosť na Ukrajine e, jadrových elektrární, to si vyžaduje určité plány, potom kybernetická bezpečnosť. Hovoril som o kybernetickom priestore. Na Ukrajine máme Trust Fund, sledujeme bezpečnosť sietí, pretože ukrajinské siete boli totálne penetrované, nebola tam takmer žiadna bezpečnosť, pokiaľ ide o prenos vojenských informácií Rusi veľmi dobre vedeli, čo sa na Ukrajine deje, avšak teraz v spolupráci e, s forenznými e, službami to riešime. Isté bude to nejaký čas trvať, avšak musíme sa ubezpečiť o svojej vlastnej hm, akési sile odboju, ale musíme, musíme podporovať aj naši, našich partnerov Nedávno bolo 50 ľudí zabitých prostredníctvom snajpera a hovorím o zmrzlom konflikte z bývalej Jugoslavie v z 95. tak tam tiež by teraz následkom tohto konfliktu mohlo dojsť k opätovnému otvoreniu e, zmrznutého konfliktu. Preto je prítomnosť e, na takýchto zemiach e, kľúčová. Je dôležité, aby sme boli ostražití. Problém, ktorý máme všetci, je, že niekedy sa tak veľmi sústredíme na jednu krízu, že nevnímame krízu, ktorá sa odohráva niekde inde. A v novej Európe, či sa nám to páči alebo nie, je to trošku ako pozerať televíziu, že máme zapnuté 4-5 programov a pozeráme, čo sa všade deje. A je to síce frustrujúce, chceli by sme pozerať len jeden program, ale sledujeme 4 alebo 5 naraz. No, a taktiež ďalšia vec, predpripravený balíček opatrení, o ktorom strany budú vedieť, že bude uplatnený. Mariupol. Fakt je taký, a musím k tomu pogratulovať EÚ, že EÚ pripravila balíček nových sankcií a teraz je jasné, čo sa stane, pokiaľ by kríza eskalovala. A každý potenciálny agresor si musí zvážiť náklady a výnosy nových e, takýchto činností. Ja si osobne myslím, že Mariupol by predstavil obrovskú eskaláciu, čo znamená, že Rusko by to už nemohlo nejako e, nelegálne robiť či popierať svoju činnosť, muselo by si zvážiť dopady, pokiaľ by sa chcelo ešte viac priamejšie angažovať. Myslím si preto, že tento balíček zabezpečí stabilitu počas nadchádzajúcich letných mesiacov. Druhá vec, ktorú sme sa však naučili, je, že musíme sa naučiť rada s najhorším možným scenárom, pokiaľ plánujeme. Thank you, sir. Mr. Scher. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Teraz pán Scher. Ďakujem za slovo. Začnem s dvoma vecami, ktoré sa týkajú mňa a tretia tá sa týka Minsku. A potom sa ešte vyjadrím k trom tematickým otázkam, ktoré mi boli položené. Poprvé, ja som nechcela povedať, že Európska rada odsúhlasila bývalé e, rozhovory e, s Eurázijskou úniou. To vôbec nie. Avšak existovalo viacej reportáží, kvalitných e, novinárskych reportáží z viacerých krajín, ktorých sa uvádzalo, že Európska komisia a jednotliví EU lídry prominentných štátov sa zaviazali k rozhovorom o harmonizácii a likvidácii rozdielov medzi Eurazijskou hospodárskou úniou a EÚ. Generál, ktorý bol vymenovaný v roku 2014, viem, že tam vtedy bol, neviem, či tam ešte stále je, ani neviem, či sa dá zistiť, či tam ešte vôbec je. A tí ďalší, ktorí tamto divadlo riadia, pokiaľ viem, nemajú až takú expertizu, avšak sú tam ruské armádne sily, je tam pán Girkin, ktorý bol pôvodne ministrom obrany. Títo ľudia majú dlhodobé skúsenosti z podobných operácií, napríklad v Čečensku, čiže je tam naozaj DNA, ktoré sa reprodukuje. Teraz Minsk. V Minsku sa jasne uvádza, že, že tam nejde iba o Ukrajinu, ktorá opätovne prevezme kontrolu nad hranicami, hovorí sa tam o ustanoveniach e, ústavnej reformy a o voľbách. toto musia odsúhlasiť aj miestne orgány. Myslím, myslím si, že ruský text je pôvodný, oni užívajú termín saglasovný, čo je niečo medzi konfrontáciou a koordináciou. V prvých dohodách z Minsku sa tiež hovorí nie o centralizácii, ale o ustanovení režimu špeciálneho štatútu v týchto dvoch oblastiach. Takže to som mal na mysli, keď som o tom hovoril. No a teraz odpoviem na vaše otázky v klástroch. Prvý pán Galer povedal, že Rusko nie je atraktívne. Odpustite mi, ale ja s vami nietelkom súhlasím. Ruský sociálny hospodársky model možno nie je atraktívny, Avšak Rusko je atraktívne z politického hľadiska, pretože sa celkom úspešne, úspešne získalo pozíciu Avšak všade na svete existujú ľudia, ktorí sú proti liberálnemu konsenzu EÚ a roky prebiehali vyšetrovania, po, pokiaľ ide o anti-EU sily v rámci EÚ, ktoré sú týmto podporované. No a práve v tomto duchu je Rusko veľmi atraktívne pre týchto ľudí. Druhá vec – čo som hovoril, čo som mal na mysli, keď som hovoril, pripravte sa na prekvapenie. Nemal som nejak, niečo takové ja z rukáva, iba vám vysvetlím, prečo som povedala, že, by sme, že budeme prekvapení. Poprvé, tu z časových dôvodov o tom nemôžeme hovoriť, avšak v ruskom armádnom systéme sú zásadné problémy, čo im veľmi škodí, stále viac a viac existuje tendencia držať ľudí na bojovom poli a posielať ich tam. Tých, toho napätia, tak povediať, s podporuchom je veľmi veľa a výsledkom z toho je nechuť angažovať sa boji na ukrajinskom území. Ruské armádne sily majú za úlohu zautočiť a zlikvidovať opozíciu a potom sa stiahnuť. Za pomoci špeciálnych jednotiek, to urobili bežné vojenské jednotky. Čiže myslím si, že je dôležité naozaj sa zamerať na hodnotenie ďalších krokov. Nejde len o to, či, či akceptujeme e, status quo a budeme s ním fungovať. Myslím si, že Klemen, Klemen to vníma tak, že všetky možnosti sú na stole a keďže situácia na Ukrajine sa stabilizuje, tak oni sa tam stále angažujú. A zrejme si tam myslia, že pokiaľ ešte trochu zatlačíme, v Kremli si zrejme myslia, že pokiaľ trošku zatlačíme, tentokrát sa to rozpadne. Ale nebude to tak. Môžu e, posilniť svoju činnosť, môžu vyeskalovať situáciu, môžu využiť armádne sily a kapacity niekde inde, môžu reagovať asymetricky. Všetky tieto možnosti môžu byť podporené v rámci ich plánovania a zvažovania situácie. A keďže sa mi čas chýli, rečnícky čas chýli ku koncu, je možné zachovať status quo bez zbraní? Odpovedal by som následovne. Myslím si, že sa ukázalo, že sankcie nestačia na to, aby sa zabránilo ruskému správaniu. Tie sankcie, ktoré aktuálne sú uvalené, sú veľmi e, efektívnym nástrojom na zníženie ruských kapacít v kľúčových oblastiach a zníženie ruských kapacít v oblasti modernizácie. Ale ako sme videli z Minsku 1 a z Minsku 2, ktoré nasledovali po zosilnení sankcií, tak tie zatiaľ neobmedzili ich správanie. Myslím si, že potrebujeme serióznu diskusiu o tom, ako ustanoviť štruktúru v rámci Ukrajiny, čo si vyžaduje mnoho rôznych opatrení v oblasti ukrajinskej obrany a mnoho z toho sa už deje. Ukrajina od viacerých západných krajín získava zbrojenie a na rozdiel od predpovedí, že toto sa robilo na, za účelom provokácie Ruska, tak to doteraz k tej provokácii neviedlo. Putina provokuje len slabosť A ešte poslednú vetičku a naozaj to ukončím. Možno teraz nebudete tlieskať. Preto sa domnievam, že pokiaľ sme v roku 2008 schválili zmenu v roku 2008 z Gruzicko na Ukrajine, tak by Rusko reagovalo úplne rovnako. Oni to videli ako blav, a preto v Gruzinsku reagovali tak, ako reagovali. Keď sa pozriete na Putinovú históriu, tak nikdy sa nestalo, že by použil silu proti silnejšiemu oponentovi, ktorí poznali jeho silu a použili ju správne. Sir, thank you for... Ďakujem. Aj za tú poslednú vetu. K nej by som sa chcela vrátiť v rámci záverov dnešnej schôdze. Mám tri pripomienky. V prvom rade došlo k dohode s Iránom. A ja myslím na to, aké, aká môže byť cena za to, že Rusko v tejto dohode bolo konštruktívne. Problém je, že Rusko je v mnohých oblastiach veľmi konštruktívne. Napríklad ani raz sa dnes nehovorilo o Kryme. Pritom všetci súhlasíme s tým, že došlo k absolútnemu porušeniu medzinárodného práva. A nedávno sa stalo, že jeden z našich partnerov použil čistú silu na to, aby anexoval územie nášho suseda. Preto sa musíme zamyslieť nad efektívnymi nástrojmi a spôsobmi, ako konať tak, aby Rusko sa zachovalo patrične na, na východe od našich území. Ja osobne, neviem ako vy, ale ja osobne žijem 200 km od Kaliningradu. Moje deti, moje vnúčatá tam žijú a nie je to nič príjemné. Aj keď samozrejme veľmi som, veľmi som rada, že žijem v Polsku. Takže Musíme zvážiť efektívne spôsoby, ako odvrátiť túto ruskú činnosť. Samozrejme, tieto prejavy boli mimoriadne zaujímavé. Bolo zaujímavé vypočuť si e, veľvyslanca Zaniera o tom, čo je monitoring obce, či sa nám to páči alebo nie, táto organizácia je inkluzívna, koná na základe konsenzu a Rusko je jej členom. A my preto musíme zvažovať aj možno ďalšie nástroje, pretože je jasné, že Rusko, pardon, Ukrajina sa bojí tohto ruského prvku v monitoringu. Vypočuli sme to počas misií SEDE na Ukrajine. Nepoznáme faktický základ ich sťažnosti, ale keď vieme, ako funguje Rusko, tak to znamená, že musíme posilniť možnosti efektívneho monitoringu. Prítomnosť ruských ľudí, ktorí monitorujú, aj keď je to len štvrtina alebo petina kontingentu. OK, tak je to 5%. Je to stále problém. Sú to agresori, ktorí monitorujú bezpečnosť okupovaného územia. Tak to vyzerá. Dámy a pani, ďakujem vám veľmi pekne. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé zasadnutie. Ďakujem.